70, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Jedna nula deväť, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Overíme si to. The vote is open. Can I have an indication from APP for Môže mi tu EPP naznačiť? E, ďakujem pekne, Francois. OK, uzatváram hlasovanie. E, zamietnuté. Kompromis 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 239. Kto, kto je za? Proti? Ospravedlňujem sa, hovorí predsednička. Kompromis bol odmietnutý, takže hlasujeme o každom pozmeňujúcom návrhu, ktorý pokrýval kompromis 71, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 237, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 72, zdržali sa, pri, e, zamietnuté. 239, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 73, kto je za, proti, zdržali sa, zametnuté. Teraz 2, 3, 9, kto je za, proti, zdržali sa, zametnuté. 240, kto je za, proti, zdržali sa, zametnuté. 241, kto je za, proti, zdržali sa, zametnuté. 74, kto je za, proti, zdržali sa, Eh, Alde som nevidela. Ešte raz, 74, ktoré za? Proti? Zdržali sa? Ospravedlňujem sa, overíme si to. Je to tu nové prostredie pre mňa. Nie je to naša zvyčajná hlasovacia miestnosť. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. 242, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté 75, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 76, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 77 za, proti, zdržali sa prijaté 78 za, proti, zdržali sa zamietnuté 79 za, nie, to vypadáva. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Prechádzame k, ku kompromisu 15, to je za, proti, zdržali sa, overíme. Kompromis 15, otváram hlasovanie. And it is closed. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. Kompromis 16, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17, to je za, proti, zdržali sa, overíme, kompromis 17. Dokončujem hlasovanie. Prijaté. I 110, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 111, za, proti, zdržali sa, prijaté 112 za, proti, zdržali sa, prijaté 113 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 114 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 115 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 116 za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijaté, 120, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, 121 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 122 za, proti, zdržali sa, prijaté 123 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 124 za, proti, zdržali sa, prijaté 125 za, proti, zdržali sa, prijaté. Povedal som 125 5, ale to vlastne bol blok pozmeňujúcich návrhov. A teraz prejdeme k 126, časť 1, kto je zaproti, zdržali sa prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 135 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 252, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 22 za. O, predsednička sa ospravedlňuje Myslela som, že toto pokrýva. Takže 1,55, kto je za proti, zdržali sa. Zamietnuté kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1,62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 260 prijaté, kompromis 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za? E, niečo mi vypadlo? Sme na strane 14 vášho hlasovacieho zoznamu. Viem, že sme to prešli tak rýchlo. Alebo 15 možno v zozname PP. E Citácia 1. A teraz hlasujeme o dvojke. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Štvorka za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 208, respektíve nie, ospravedlňujem sa, rovnaká chyba hovorí predsednička, 5, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté 206 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 207 za, proti, zdržali sa, prijaté 208 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 6 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté, 210 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 211 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 212 za, proti, zdržali sa. Overíme si 212. Otváram hlasovanie. EPP plus one. EPP 1 navyše. V poriadku. Prijaté. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 9 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 6, respektíve nie. Znova opravujem E, neviem, nejako sa mi tu miešajú farby. Takže 215, to je proti zamietnuté, 216, to je za proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté, 218 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa, zamietnuté 219 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 220 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 15 čas 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 15 čas 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 221 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 18 za, aj 18 vypadáva, aj 19, aj 31. Prechádzame k 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 21 za, proti, zdržali sa, prijaté, 222 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 23 za, proti, zdržali sa, prijaté 24 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté, 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 27 za, proti, zdržali sa, prijaté 225 za, proti, zdržali sa, prijaté. Nie, teda vypadáva, pretože to bolo, vlastne 27 bola prijatá. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté, 29 za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté, 226 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 227 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 34 za, proti, zdržali sa prijaté, 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 36 za, proti, zdržali sa zamietnuté 228 za, proti zdržali sa prijaté 37 za, teda to vypadáva 229 za, proti zdržali sa e, zamietnuté 38 za, proti zdržali sa zamietnuté 39 za, proti zdržali sa zamietnuté kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 231 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 41 za, proti, zdržali sa, prijaté 42 za, proti, zdržali sa, prijaté 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 44 za, proti proti, zdržali sa, zamietnuté 45 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 232 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 48 za, proti, zdržali sa, prijaté 49 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz otváram konečné elektronické hlasovanie o celkovom stanovisku. Otváram hlasovanie. It's closed. And it is adopted. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý. A teraz budeme hlasovať o límskej chorobe. To návrh uznesenia. Takže 21, kto je za, proti, Zdržali sa prijaté. In favor. Pozmeňujúci návrh 22, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 23, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 24, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 25, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 26, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 27, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, pardon, zamietnuté. 28, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 29, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 30 za, proti, zdržali sa prijaté. 31, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 32, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 33, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 34, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 35, kto je za, nie, ten odpadá. Pýta sa predsednička, je to tak, odpadá 35. Ak 25 je prijatý, tak by mal odbatnúť. Aspoň takto je v tomto texte. Dobre, takže 35, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 36, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 37, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 38, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 39, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 40, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 41, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 42, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmejúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté dvojka, kto je za, proti, zdržali sa. Kto je proti ešte raz? Kto je proti, pospr- e, proti dvojke? Poprosím. OK. Takže potom ste asi jediný. Ďakujem, takže tým pádom to je to schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 3. Kto je za? Zelený? ako naozaj ľutujem, ale bol som, bola som fascinovaná a, týmto zoskupením, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozvete na číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa. Kto je za, ešte raz štvorku, ďakujem, prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 6, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 7, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 8, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 9, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 10, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 11, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 12, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 14, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 17, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18, kto je za, proti, proti, zdržali sa, zamietnuté. 19, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 20, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky poprosím. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. jednomyselne. 67 zo 67 schválené. Teraz prejdeme k, k nekalým obchodným praktikám v, v, v vzťahu v rámci reťazcov potravinárskych. Teraz otváram hlasovanie o týchto pozmeňujúcich návrhoch, čiže začneme najprv pozmeňujúcim návrhom číslo 31, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Ideme sedmička ďalej, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Osmička, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 88, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 93, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 92, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 89, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Overíme si to. 89. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Prijaté. Dobre. Teraz e, sa budeme snažiť e, jasnejšie hlasovať, aby som nerobila chyby. Avšak mne sa zdalo, že je to jasne zamietnuté. Dobre, takže ideme 85 odpadá. Prejdeme k nasledujúcej stráne 94, kto je za pozmeňujúci návrh pani Konečnej. Dvíhajte ruky, poprosím, kto je za, proti, zdržali sa. Je to jasne zamietnuté. Takisto deviatka, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz prejdeme k desiatke, kto je za, proti. Overíme si to elektronicky. Otvoríme elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Je to schválené. Niektoré odpadajú, takže ideme 90. Kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 101. Kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Dvanáska, to je za, proti. Zdržal sa. Schválené. 104. Kto je za? Proti zdržal sa, zamietnuté. 105. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválené. Nasledujúca strana, tam máme 14, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. kto je za, proti, zdržal sa, sú 12. kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 113, kto je za, proti, zdržal sa. Overíme si to. Otvorím elektronické hlasovanie. 113. Uzatváram elektronické hlasovanie. Prijaté. 114. To je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 115. Kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 116. To je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 117. Kto je za, proti, Zdržal sa. Overíme si to. Otvárame elektronické hlasovanie. Uzatvárame elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 119, kto je za, proti. Overíme si to. 119. otvárame elektronické hlasovanie. Už ste hlasovali? Zamietnuté. 120. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 118 to je za proti, zdržal sa, zamietnuté. 122, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. to je 125, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 121, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 126, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 127, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 16, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 128, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 129, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 130 a 131, kto je za, proti, zdržal sa, to je prijaté. 132, 133, kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. 133, 134, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 136, 137, kto je za, proti, odpadá. Toto áno, odpadá. Sedemnáct. Kto je za, proti, zdržal sa. Overíme si to. Uzatváram elektronické hlasovanie a je to schválené. Nasledujúca strana 140 je za, proti, zdržal sa, schválené. 146, 151, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 147, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 148, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 149, 155, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 150, to je za, proti, zdržal sa. Kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 152, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 155, kto je za, neodpadá. 154. Áno, 154. Kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 156. Kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 157. Kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 158, 161, kto je za, proti, zdržal sa. Prijaté. 154, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 159, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 160, kto je za, proti, zdržal sa, overíme si aj toto elektronicky. 160, otváram elektronické hlasovanie, zamietnuté. Zamietnuté. 162. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Prijaté. 163. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 164. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Overíme. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 164 Chcete zmeniť vaše hlasovanie, kolegyňa? Hlasovali ste o 163, pretože 164 to bolo 32, 33. To bolo naozaj veľmi tesné, takže ak ste urobili nejakú chybu, tak poprosím vás, aby ste sa vyjadrili. Ale prosím vás do mikrofónu. Čiže je to prijaté, či nie? Je to prijaté. Tak budeme opätovne hlasovať 164. Asi to nebolo pre všetkých úplne jasné. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Prijaté. Čoraz viacej ľudí sa zápája <laughs> do tohto hlasovania, takže to ešte viacej prijaté ako predtým. Dobre, ideme ďalej. 165, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 166, to je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 167, kto je za, proti, zdržal sa. Overíme si to elektronicky 167. Dobre. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. 168. Kto je za, proti, zdržal sa, schválené 169, to je za, proti, zdržal sa, schválené 170, to je za, proti, zdržal sa. Overíme. Zatváram. Elektronické hlasovanie prijaté. 171, to je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 172, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 174, kto je za, proti, zdržal sa. Overíme si to elektronicky, 174. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené 173 175, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 178, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 180, kto je za, proti, zdržal sa, schvál, zamietnuté. 181, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 176, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 18, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 177, to, je, to odpadá. 179 to je za, proti zdržal sa, zamietnuté. Overíme si to dobre, elektronicky si to overíme. Nie všetci hneď hlasovali. Uzatváram teda elektronické hlasovanie. Je to zamietnuté. 182, kto je za, proti, zdržal sa. Schválené. 183, kto je za, proti, zdržal sa. Schválené. 184, kto je za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. 185, kto je za, proti, zdržal sa. Schválené. 186, kto je za, proti, zdržal sa zdržal sa, zamietnuté. 187, kto je za, proti, zdržal sa. Neviem. Overíme sa to elektronicky, tú 187. Uzatváram elektronické hlasovanie. 188, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 190, kto je za, proti, zdržal sa. Kto je za, proti, zdržal sa. 189, to je za, proti, zdržal sa, schválené. 191, 192, kto je za, proti, zdržal sa. Schválené. 193, kto je za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. 194, kto je za, proti, zdržal sa. Prijaté. 195, kto je za, proti, zdržal sa. Zamietnuté. Overíme si tu 195. Uzatváram elektronické hlasovanie. Je to zamietnuté. 197, to je za proti, zdržal sa. Zamietnuté. 198, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. To isté ako 199, takže prejdeme teraz k 200. To je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 201, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 202, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 203, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 200 to 4, kto je za, proti, zdržal sa. Overíme si 204 ešte elektronicky. And it is closed. It is adopted. I need also EFDD. Je to prijaté, tiež potrebujem, aby EFDD a NF e, ukazovali roky a aj GUE, pretože pri poslednom hlasovaní ste to nedali na no, javo dosť dobre. A ideme na 206, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý, alebo možno preveríme, 206, preveríme. Opäť ste mi neukázali ruky pani Zevy. Mm, Zatvárame hlasovanie a je to prijaté. 23, kto je za? proti, zdržal sa prijaté. 20, 207, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. 208 za, proti, zdržal sa prijaté. 209 za, proti, zdržal sa prijaté. 210 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 24 za, proti, zdržal sa prijaté. 211 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 212 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 213 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 216 za, proti, zdržal sa, preveríme 216, Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Dvesto za, proti, zdržal sa zamietnuté, 215 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 25 za, proti, zdržal sa prijatý, 217 za, proti, zdržal sa prijatý, 26 za, proti, zdržal sa, prijatý. 218 za, proti, zdržal sa, prijatý. 219 za, vypadáva. 221, 221 za, proti, zdržal sa, preveríme. a zatvárame. Je to prijaté 222 za, proti zdržal sa zamietnutý, 223 za, proti zdržal sa zamietnutý, 224 za, proti zdržal sa prijatý, 228 228 za, proti zdržal sa prijatý, 229 za, proti zdržal sa prijatý, 230 za, proti zdržal sa prijatý, 231 za, proti, preveríme, 234, otváram hlasovanie, zatváram hlasovanie, zamietnutý, 232 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 233 za, proti, zdržal sa, zametnutý. 234 za, proti, zdržal sa, prijatý. 27 za, proti, zdržal sa. Preveríme Zatvárame hlasovanie. Prijatý. 236 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 237 za, proti, zdržal sa prijatý, 28 za, proti, zdržal sa prijatý, 238 za, proti, zdržal sa prijatý, 240 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 241 e, e, za, proti, zdržal sa zamietnutý, 242 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 243 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 244 za, proti, zdržal sa Zamietnutý 245 za, proti, zdržal sa. Preveríme. The vote is open. And it's closed. And is adopted. Je to uzatvorené a prijaté 246 za, proti, zdržal sa. Um, prijatý 247 za, proti, zdržal sa zamietnutý 248 za, proti zdržal sa zamietnutý 249 za, proti zdržal sa zamietnutý 250 za, proti zdržal sa mm, prijatý 251, kto je za, proti, zdržal sa prijatý 252 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 32 za, proti, zdržal sa prijatý, 33 za, to je prijaté, takže idem na 35, 35 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 36 za, proti, zdržal sa prijatý, 37 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 38 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 39 za, proti, zdržal sa, preveríme, 39, otváram hlasovanie, zatváram hlasovanie, je to prijaté, 40, kto je za, proti, Preveríme 40. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. 42, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržal sa, preveríme. Pozmeňujúci návrh 1. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. 43. Kto je za? Proti. Zdržal sa prijatý. 44 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 45 za. Proti. Zdržal sa prijatý. si návrh 2. Kto je za? Proti. Zdržal sa um, prijatý. 48 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 46 za, proti, 46, 46 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 47 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 49 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržal sa Preveríme pozmeňujúci návrh 3. Otváram hlasovanie. Zatváram. Je to zamietnuté. 53, kto je za, proti. Zdržal sa zamietnutý. 54, kto je za, proti. Zdržal sa zamietnutý. 55, kto je za, proti zdržal sa zamietnutý, 56, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 4 za, proti, zdržal sa, preveríme 4, otváram hlasovanie, zatváram, je to prijaté. 57, nie, Ideme na pozmeňujúci návrh 5. Takže 5, kto je za? Proti? Zdržal sa. Preveríme. Takže tie zvyčajné spojenectvá nefungujú v tejto téme. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. 60, kto je za? proti, zdržal sa, zamietnutý. 61 za, proti, zdržal sa, prijatý. 62 za, proti, zdržal sa, prijatý. 66 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 68 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 67 za, proti, zdržal sa, prijatý. 69 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 6 za, proti, zdržal sa. Preveríme 6, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Teraz ideme na 74, kto je za, proti, zdržal sa prijatý, 75 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 76 za, proti, zdržal sa prijatý, 77 za, proti, zdržal sa prijatý, 78 za, proti, zdržal sa prijatý, 80 za, proti, 80, preveríme 80, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 81 za. Proti. Zdržal sa prijaté. 82 za. Proti zdržal sa zamietnuté. 83 za. Proti zdržal sa prijaté. Konečné hlasovanie e, elektronické. Otváram hlasovanie. Poste para So we come to the main attraction of this evening. Takže ideme k eh, hlavnej atrakcii tohto večera a hlasujeme o autách pre ľudí. To sú eh, emisné charakteristiky eh, nových aut. Hovoríme o návrhu správy. Would you please, and on this one, because you, are, you have divergent opinions, show your hand. Mohli by ste prosím vás ukazovať e, ruky pri hlasovaní o tomto a strpieť, e, keď budeme e, prejavovať hlasovanie. Začneme s kompromisom 1, kto je za. Kompromis 1, to je dobrý začiatok, je to prijaté. Kompromis 6a. Kompromis 6a preveríme. Kompromis 6a preveríme. SAD máte o dvoch e, viac. O jedného viac. Zatváram hlasovanie a je to prijaté. Kompromis 6b vypadáva. Kompromisy vypadávajú. Kompromis 7. Kompromis 7. Hlasujme priamo elektronicky o kompromise.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 13. So, page 13. Strana 13, alebo okolo tej, hlasujeme o kompromise 8a, takže opäť elektronicky prosím, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Teda 8b vypadáva. Pozňujúci návrh 277, e, kto je za? Proti, zdržal sa zamietnutý. Trán 37, e, kto je za? Proti, zdržal sa. Preveríme. Trán 37, otváram hlasovanie. Zatváram. Je to prijaté. 280. Kto je za? Proti. Zdržal sa zamietnutý. 279. Kto je za? Proti. Zdržal sa zamietnutý. 282. 163. Kto je za? Proti. Zdržal sa prijatý. Dvesto deväťdesiat šesť, tristo šestnásť, tristo sedemnásť, osemdesiat päť, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Dovolte, znova to poviem. Vy ste ukazovali SAD, že ste proti? Nie, tak urobíme to znova. Takže v tomto bloku, kto je za, Dobre, kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme. Otváram hlasovanie. Je to zatvorené. Je to prijaté. Hlasujeme v bloku TRAN 38 e, a TRAN 50. E, kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, e, zamietnutý. 297 a Tran 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Teraz 315, e, kto je za, proti, zdržal sa, preveríme, 315, preveríme. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. 318, kto je za. Proti zdržal sa zamietnutý. 319 a 126, kto je za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 320, kto je za. Proti zdržal sa zamietnutý, 321 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 322 až 325 a tren 42, kto je za, proti, zdržal sa, preveríme, otváram hlasovanie, Zatváram. zametnutý. Tristo tridsať a 172. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. 326 a 329. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Tran 43, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. 332, kto je za? Proti? Zdržal sa? Preveríme. 332. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Tran 44, kto je za? Proti, zdržal sa prijatý. 333, kto je za? Proti. Zdržal sa prijatý. 334, 335, 333, a 33, kto je za? Proti zdržal sa. Preveríme. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 4, kto je za. Proti. Zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 83 a Tron 5, kto je za? Proti? Zdržal sa. Preveríme. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Tran 46, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. 345 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Za, proti, vypadáva. 345 vypadáva. Zjavne preto, lebo 345 vypadáva, tak vypadáva aj 112. Eh, 3, 4, 1, to je za. Proti, zdržal sa zamietnutý. 3, 4, 2, to je za. Proti, zdržal sa zamietnutý. 3, 4, 3, kto je za. Proti, zdržal sa zamietnutý. 3, 4, 4 za. Proti zdržal sa zamietnutý. 346 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 347, 349 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 3, 150 eh, a 351, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 348 O tom hlasujeme. 48 kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 371 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 352 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 353 za, proti, zdržal sa, e, zamietnutý. Kompromis 12. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 36. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Kompromis 11a. Kto je za? Proti? Zdržal sa preveríme. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Dva hlasy. Kompromis 11b. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Preveríme. 11b. Otváram hlasovanie. Je to zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. So we have to vote the amendments under the compromise. So uh, we start with 281, 16. A začneme uh, 164, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 37, 372, 373, kto je za, proti, zdržal sa, preveríme. Preveríme. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 165, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 166 za, proti, zdržal sa. Preveríme 166, otváram hlasovanie. Zatváram. Je to prijaté. 17, kto je za, vypadáva, pretože sme prijali 166, dobre. Tak. Ideme trošku ďalej. Kvôli tomu 166. 374, kto je za? Proti. 374. Takže pýtam sa znova, kto je za 374? Proti? zdržal sa zamietnutý. Preveríme. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 5, kto je za? Proti? Takže hlasujeme elektronicky, lebo je to kompromis. Otváram hlasovanie. Zatváram. Je to prijaté. Thank you. Compromise 9 now. Who is in favor? Compromise 9. Kompromis 9, kto je za? Proti? Overíme si to. Otváram hlasovanie. And closed. And... Návrh bol prijatý. Amendment 400. 400. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 10. Kompromis 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Hlasujeme o tomto bloku. Máme blok 8, ktorý začína návrhom 30. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Štyri nula šesť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 407, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 401 za. 411 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 412 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 416 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 357 za, proti, zdržali sa zamietnuté.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 And is closed. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 2b. Elektronicky si to priamo overíme. Hlasujeme o 2b. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Tak musíme potom hlasovať o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. 419 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 420 a 184, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 421 za, proti, zdržali sa zametnuté. 4, 2, 2 a 1, 8, 5, kto je za, proti, zdržali sa zametnuté. 48 a 21 za, proti, zdržali sa. Overíme. Otváram hlasovanie. Takže 48 a 21. Zametnuté. Tran 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 418 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 417 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 426. 6. Spolu s 535 a 654 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 4, 2, 3 za, proti. Zdržali sa. Overíme. Otváram hlasovanie. Vote is open. And is closed. And it is rejected. Zamietnuté. 4, 2, 4, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 4, 2, 5 za proti, zdržali sa zamietnuté. 188 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 189 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 1,90 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1,92 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tran 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa, overíme. Otváram hlasovanie. And is closed. And it hlasovanie, zamietnuté. 58, za, proti, Zdržali sa. Overíme. Otváram hlasovanie. Vote is open. Did everyone voted? It's closed. Už všetci hlasovali? Ukončujem hlasovanie. Prijaté. 4,29 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté. E, pardon, prijaté. 51 a 4, 3, 6 za, proti. Zdržali sa. Overíme. Otváram hlasovanie. A ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 4, 3, 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa, overíme. Otváram hlasovanie. It's closed. It is rejected. Zamietnuté. 52 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Overíme. Otváram hlasovanie. Closed. Rejected. Zamietnuté. 442, 443, kto je za? Proti. Držali sa. Overíme. Otváram hlasovanie. Končujem. Prijaté. 4, kto je za? Proti. Zdržali sa. Overíme. Otváram hlasovanie. And is closed. And is rejected. Zamietnuté. Teraz prejdeme niekoľko strán. Hlasujeme o bloku. 50, 5, 4, 6, 8, 4, 6, 9. Respektíve toto vypadáva. Takže ešte ďalej sa posunieme. to strane 53, aj keď neviem, že či aj u vás. 529. 529. Kto je za? Proti? Overíme. Otváram hlasovanie. And it's closed. Ukončujem. Hlasovanie je zamietnuté. Strana 55. Päť, tri, deväť. Kto je za? proti, zdržali sa. Overíme. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Strana 58. Máme tam blok. 58 vypadáva. Strana 70, návrh 73. Tran 73. Kto je za? Nikto? Nikto nie je za? Zamietnuté. 63. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 72 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Tran 2 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 73 za, proti, zdržali sa, prijaté. 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 79 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa, overíme. Otváram hlasovanie. Ukončujem. Prijaté. Trán 4 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. E, trojka za. Proti. Zdržali sa. Overíme. Pozmeňujúci návrh 3. Otváram hlasovanie. It's closed. It is adopted. Prijaté. 82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 84 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, trán 6 za, proti, zdržali sa, Overíme. Tran 6. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Tran 8 a 9 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 87 za. Proti zamietnuté, 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 89 za, proti, zdržali sa, overíme, 89. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. Jedna nula jedna, kto je za, proti, zdržali sa. EPP 101 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tran 13 za, proti, zdržali sa. Myslím, že prijaté, ale overíme. Tran 13. už by to bola zmena, ak by sme niečo prijali aj od tran. A je to prijaté. Dobre. Prechádzame teraz ďalej. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 12 za. Vypadáva? tak nemôžeme o tom hlasovať, lebo to vypadáva. Strana 78.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 zdržali sa zamietnuté. 1, 3, 2, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Jedna, štyri, jedna, kto je za, proti. Overíme. Jedna, 4, jedna. Hlasujeme. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 15. To vypadáva. Vypadáva. Uh, page 79, we vote... Strana 79. Hlasujeme o 152. Áno, máme vlastne ten istý tým od francúzských EPP. Takže 1, 5, 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 1, 5, 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Tran 21 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 1, 5, 6 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 157 za, proti, zdržali sa. Overíme, otváram hlasovanie. 157. The vote is closed. It is rejected. Tran 24, who is in favor? Bolo to zamietnuté. Tran 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tran 24 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tran 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tran 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 171 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 174 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 175 za, proti, zdržali sa, overíme. 175, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Prijaté. A už prechádzame k hlasovaniu o konečnom znení. Tak ak nebudete namietať, tak prejdeme k tomu konečnému hlasovaniu. Dobre, hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A prijaté. A teraz budeme hlasovať o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, prepracované znenie. Hlasujeme o návrhu správy. Jedna osemnásť. Pozmeňujúci návrh. Jedna osemnásť, to je za. proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 1B za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ale overíme pre istotu, keďže je to kompromis. Dovolte vote Ukončujem hlasovanie a zamietnuté. Kompromis 1A elektronicky. Otváram hlasovanie. And closed. And it is adopted. Prijaté. Kompromis 2 za. Proti zdržali sa, prijaté. Dva, deväť, šesť za, proti, zdržali sa. Overíme. 296. Closed. It is rejected. Zamietnuté. 297 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 298 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 300 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 304 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 305 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 306 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 307 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 308 a 309 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 311 e, za, proti, zdržali sa, overíme. Otváram hlasovanie. A ukončujem hlasovanie. Prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3,23 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 3, 24 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 3, 4, 6, 3, 4, 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3, 6, 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 6, 5 za, proti, zdržali sa, overíme, otváram hlasovanie. What am I doing here? What is EPP vote on this one? Someone? Aké hlasovanie EPP na, k tomuto? Ukončujem. Prijaté. 372 za. Ah, yes, yes, yes. 369 who is in favor. 369 to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 7, 2, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme, otváram hlasovanie. Dovolte za is open. <coughs> And it is closed. It is rejected. Zametnuté. Uh, teraz 52, kto je za, proti, zdržali sa. Sme na strane 15, prijaté. 401, kto je za, proti, zdržali sa, overíme, 401. The vote is closed. It is adopted. Ukončujem hlasovanie. 53, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. 4-0 za, 402 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 403 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9, who is in favor? Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Strana 17, kompromisný návrh 10, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Strana 20, Kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 19a, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať ohľadom kompromisu 19b, kto je za, proti. A nie, musíme si overiť 19b. Eh, Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Čiže 19C, kto je za, elektronicky. Poprosím. Uzatváram elektronické hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 12 a kompromis 22a. Budeme hlasovať teraz o kompromise číslo 12 a kompromis 22B unblock. Ako elektronicky poprosím, pretože je to kompromis, otváram elektronické hlasovanie. 12 a 22B. 12 a 22B. B ako Bernard. Nie A, ale B. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 477, eh, kto je za, proti, zamietnuté. 467, kto je za proti. Zdržali sa, overíme si ich 467. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 467, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Kompromis 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme si to elektronicky, ale myslím si, že by to malo byť prijaté. Uzatváram elektronické hlasovanie. Áno, je to prijaté. 15a. Kompromis 15a. Overíme si to elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie a je to prijaté. Ideme na stranu 34. Kompromis 16, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Strana 41. Pozmeňujúci návrh 666. Kto je za? 666. Hm, to nevyzerá dobre pre vás, takže kto je za 666, kto je proti, zdržal sa, zamietnuté. 667, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 668, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Teraz 669 eh, a 670, to je za, proti, zdržal sa zamietnuté. Šesť, sedem, dva, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 673, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Teraz spolu, 674, 675, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 6, 7, 6, to je za, proti, zdržal sa, zamietnuté, pozmení mm, kompromisný návrh číslo 17 to je za, proti, zdržal sa, prijaté. To osem, dva, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 683 až 684, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 685, kto je za, proti, zdržal sa. Overíme si to elektronicky. 685. 686 a 687, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 688, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté, alebo overíme si to teda elektronicky, ak chcete. 688 overíme elektronicky. Otváram elektronické hlásenie. Hlasovanie Zatváram a je to zamietnuté. 689 to je za, proti, držal sa, prijaté. 690, kto je za, proti, zdržal sa. Overíme. 690 ku. Uzatváram elektronické hlasovanie. 691, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 692, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 693, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 694, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 695, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 696, kto je za, proti, zdržal sa zdržal sa, overíme elektronicky. Zatvorím elektronické hlasovanie. Je to schválené 697. Kto je za, proti? Zamietnuté. stolka. To je za. Nie, odpadá to. Uh-huh. teraz musíme ísť ďalej. Sto, 700. Kto je za? Zamietnuté. 701, kto je za? Proti? Zdržal sa? Overím. Otváram elektronické hlasovanie, uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 702, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 101 a 704, kto je za, proti, zdržal sa, sprijaté. 703 odpada. Prejdeme k dodatkom. Kompromis 18. Kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 20, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 21, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmejúci návrh 732, kto je za, proti, zdržal sa. Niekto je za? Overme si to elektronicky, poprosím. Myslím, že je to tak polná. na pol. Otváram elektronické hlasovanie, uzatváram a je to zamietnuté. 732. Kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 23. Kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 24. Kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 743, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 744, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 745, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 746, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 747, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Nie, overíme si to teda elektronicky. 747, dobre? má doktorské hlasovanie, nie som si istá. Uzatvorím elektronické hlasovanie. Takže prijaté. 748. To je za. Proti. Zdržal sa. Zelený. si to. Minimálne tri skupiny vôbec nič nejakým spôsobom nehlasovali. Uzatváram elektronické hlasovanie. No prijaté. 7, 4, 9. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 750 to je za, proti. Zdržal sa? Overíme si to elektronicky. Zatvárame elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 751. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 109. Kto je za? Proti? zdržal sa, zamietnuté. 7, 5, 2, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 753, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 754, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 755 a 756 spoločne, kto je za, proti, zdržal sa. Overíme si to elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 25, kto je za, proti. Overíme elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Prijaté. Takže teraz poďme k 773, 774, 775, spoločne kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté. 780, nie, to odpada. To odpada, 781 takisto. 786 a 787, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Strana 52. 822, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Som 4, 9, to je za, proti. Zdržal sa. Overíme. 8, 4, 9. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 850, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Teraz kompromis 26a. Zdá sa ten druhý odpadá. Áno, 26Ačko. Elektronicky poprosím. Otváram elektronické hlasovanie. 26Ačko. Uzatváram elektronické hlasovanie. Prijaté. 27. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 124, kto je za, proti, zdržal sa, overíme elektronicky. 124. Uzatváram elektronické hlasovanie. Prijaté. 125. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 126. Kto je za? proti, zdržal sa, zamietnuté, 127, kto je za, proti, zdržal sa, overíme si to. Prosím, pán Brandy, aby ste dvíhali riadne ruku, aby som videla. vy uh, musíte aj overiť. Eh, celá skupina a je to zamietnuté. 128, kto je za, proti, zdržal sa. Overíme. Teraz to nebolo kvôli vám. Uzatváram elektronické hlasovanie. Prijaté. 129, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 28, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 132, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 29, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 138, kto je za, proti, zdržal sa, zdržal sa prijaté, 139, kto je za, proti, zdržal sa zamietnuté, kompromis 30, kto je za, nie, toto odpada, tá 30 nakoniec. Vyzerá to tak. 19 nebola prijatá, takže toto odpadá, takže teraz e, Ideme na 140, kto je za, proti. Zamietnuté. Pozmiec návrh 3, kto je za, proti. Zdržal sa, prijaté 142, kto je za. Nie je to identické. Takže 141, kto je za. Nie to odpada zase. Dobre. Takže prejdeme k 146, kto je za, proti. Zdržal sa prijaté. Kompromis 31. Odpadá 148, kto je za, proti. Zdržal sa prijaté. Pozmejúci návrh číslo 4. Päť. A 152, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 153, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 32, kompromis 32, kto je za, proti, zdržal sa. 157, kto je za, proti proti, zdržal sa zamietnuté, 158, kto je za, proti, Sám